Good afternoon, dear friends. Príjemné popoludnie, milí kolegovia, milí priatelia. Začneme naše zasadnutie. Najskôr vás chcem všetkých privítať na ustanovujúcom zasadnutí Výboru pre ústavné veci a želám vám všetkým všetko dobré. Do nadchádzajúceho volebného obdobia budem predsedať v Portugalčine, takže pripravte sa prosím na zmenu jazyka. Je to veľmi pekný jazyk, konec koncov. Takže najskôr by som vás chcel informovať o tom, že v rámci tohto zasadnutia e, budem najskôr predsedať e, dočasne. Bude teda predsedať jeden z predchádzajúcich podpredsedov z toho dôvodu, že odchádzajúca predsednička nie je riadnou členkou tohto výboru, aj keď samozrejme je tu stále vítaná. Hovorím o Danute Hübner, No a z tohto dôvodu ja ako podpredseda výboru pre ústavné veci, ako odchádzajúci podpredseda, tak povediac, e, budem e, zo začiatku predsedať tomuto e, zasadaniu a toto zasadanie zároveň vyhlasujem za otvorené. Poznáte, aký je cieľ nášho dnešného zasadnutia. Chceme si zvoliť predsedníctvo, to znamená predsedu a podpredsedov. Nuž a budeme teda napredovať nasledujúcim spôsobom a síce najskôr si zvolíme predsedu a potom podpredsedov. Čo sa týka hlasovania, môžu hlasovať riadni členovia tohto výboru a náhradníci, ktorí boli nahlásení ako náhradníci riadných členov. Ja mám nasledujúci zoznam k dispozícii. Danutu Hubner nahrádza kolega Wieland. Vandovo Benifej uh, nahrádza pána Corbeta, James Wells nahrádza Roberta Lova, Kinga Gall nahrádza Lorana Georgivenca a pán Buržoa Daniela Hanana. Neviem, či tu máme ešte nejakého ďalšieho náhradníka, ktorý nahradza riadneho člena výboru? Ak áno, tak to prosím nahlaste predsedníctvu hneď teraz. Danuta. Žiaľ mimo mikrofónu. Okay.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 Overili sme si aj kvórum. To znamená, že voľby, ktoré prebehnú, budú platné. No a teraz sa už dostávame k momentu, kedy aktuálny predsedajúci sa opýta, či tu máme nejakého kandidáta na post predsedu výboru AFKO. Je tu niekto, kto by sa chcel v tejto veci ujal slova? Predpokladám, že pani Hübnerová bude chcieť vystúpiť. Nech sa páči. Áno, veľmi stručne za EPP navrhujem Antonia Tajaniho za predsedu výboru pre ústavné veci. Ďakujem. E, Ďakujeme pekne. Predsedníctvo teda dostalo tento návrh a celý výbor to veľmi prekvapilo. Chcem sa opýtať nominovaného kandidáta, či súhlasí, príjma túto nomináciu. Áno, výborne ďakujeme. Takže navrhovaný kandidát na post predsedu výboru pre ústavné veci predložil aj vyhlásenie, pokiaľ ide o etický kódex a finančné záležitosti, takže môžeme pristúpiť k samotnému hlasovaniu. Pýtam sa, či tu máme ešte nejakého ďalšieho kandidáta na post predsedu. Zdá sa, že nie, takže v súlade s pravidlami navrhujem hlasovať aklamáciou. Em conformidade, convido o Sr. Tajani a juntar-se eh, à mesa. V súlade s týmto rozhodnutím teda chcem pozvať pána Tajaniho sem dopredu, aby sa ujal predsedníckej funkcie. report is not perfect. Moja portugalčina nie je veľmi dobrá. L'ordine de, del giorno reca sa týka programu našej schôdze, ďalším bodom je voľba podpredsedov. Chcem členom výboru pre ústavné veci pripomenúť, že v súlade s článkom 213 odsek 1 rokovacieho poriadku sa musí eh, pri hlasovaní o podpredsedoch výborov zohľadniť e, princíp e, rovnováhy. Takže nemôžu byť všetci podpredsedovia iba muži alebo iba ženy, ani pochádzať z rovnakých krajín, nesmú títo kandidáti. Takže prosím, aby ste naozaj rešpektovali toto ustanovenie rokovacieho poriadku. Chcem sa opýtať, či niekto má nejaké pripomienky k tejto veci. Pani Jubner, nech sa páči. Chair, I would like to... Pán predseda, chcela by som navrhnúť, aby sme ako koordinátori mali teraz 5-minútovú prestávku, aby sme prediskutovali všetky náležitosti súvisiace s voľbou podpredsedov, aby sme sa uistili, že to hlasovanie prebežne úspešne. Výborne, takže vám dávam 5 minút aby sa koordinátori mohli stretnúť, koordinátori jednotlivých politických skupín samozrejme. Nebudeme si skrývať, že v Európskom parlamente máme určité problémy. Z tohto dôvodu dávame 5-minútovú prestávku s účelom stretnutia koordinátorov a potom budeme pokračovať. Na teraz je teda eh, rokovanie prerušené. Uh, Ste pripravení? A nech sa páči, pani Hübner. Áno, ja v mene všetkých kolegov chcem povedať, že sme dospeli k zhode a rozhodli sme sa odložiť hlasovanie o podpredsedoch do pondelka. Ale zároveň nás informovali, že aby predsedníctvo, pre, pre, alebo teda výbor mohol vôbec fungovať, tak musíme hlasovať aspoň za prvého podpredsedu výboru. Takže vás chceme informovať, že sme pripravení na hlasovanie o prvom podpredsedovi. Návrh koordinátorov je teda, že dnes odhlasujeme alebo budeme hlasovať iba o prvom e, podpredsedovi a potom v, Štrásburgu, v Štrásburgu pardon, v pondelok budeme hlasovať o ostatných. Áno? Áno. Výborne. je potrebné aby medzi štyrmi podpredsedami figurovala aspoň jedna žena. Takže ak dnes popoludní zvolíme podpredsedu, teda muža, tak vám môžem povedať, že kým nedospejeme k zhode, pokiaľ ide o rovnováhu medzi mužmi a ženami, okrem teda tých politických dohôd, tak eh, nebudeme môcť zvoliť zvyšných podpredsedov. Ak dnes zvolíme ženu podpredsedničku, tak by to malo byť v poriadku. Nech sa páči, dám vám slovo. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Môžem navrhnúť Gabriele Bischoff na post prvej podpredsedničky. Ak by som e, mohol teda ešte chvíľku si uzupovať rečnícky čas, tak vám chcem v mene našej skupiny poblahoželať k zvoleniu za predsedu výboru pre ústavné veci. Sme naozaj veľmi radi, že bývalý predseda Európskeho parlamentu sa stáva predsedom výboru pre ústavné veci a budeme môcť spolu všetci pracovať pre silnejšiu a jednotnú Európu. Ďakujem pekne. Áno, nech sa páči. Ja som navrhujem pána Anmansa. Tajne prosím hlasujme. On je dlho členom. Jednoducho, aby sme takto postupovali. Assolutamente sì. Io sono dell'idea che si debba fare cartaceo la votazione. Áno, výborne. Budeme hlasovať teda tajne. Máme dvoch kandidátov. Pýtam sa, či títo kandidáti príjmajú, súhlasia so svojou kandidatúrou. Thank you very much and let me shortly introduce Ďakujem pekne, aby som sa chcela stručne predstaviť. Samozrejme, kandidatúru príjmam. Som e, novou členkou tejto inštitúcie, ale bola som predsedníčkou e, e, skupiny zamestnancov v rámci Európskeho hospodárskeho sociálneho výboru, výboru pardon, taktiež som sa aktívne zúčastňovala v politického života v Nemecku a bola som tiež stálym pozorovateľom pokiaľ ide o dohovor o budúcnosti Európy. Nuž a dúfam, že získam vašu podporu. Ďakujem pekne. Accept your candidacy? Pýtam sa aj druhého kandidáta, či e, súhlasí so svojou kandidatúrou. Áno, príjmam kandidatúru a poviem vám prečo. Rokovania medzi viacerými skupinami a generálnymi tajomníkmi predtým, než došlo k e, Eh, vymenovaniu eh, vrcholných predstaviteľov tohto parlamentu hovorili o tom, že my sme mohli mať prvého podpredsedu výboru AVKO, ktorý bol zo skupiny ID, teda Identita a demokracia, takže som povedal, že budem s týmto súhlasiť, ak moja skupina to chce. Ale potom som si vypočul, že ten eh, systém, ktorý, za ktorým, ktorý stojí za týmto dokumentom, sa už vlastne ďalej nebude uplatňovať. Mm. Ja musím povedať, že uh, už 35 rokov som uh, žil v Belgicku, teda z krajiny, odkiaľ toto vôbec pochádza. Happens for the first time in history, in human democracy history. The... V každom prípade musím povedať, že prvýkrát v histórii, čo sa niečo takéto deje, je práve na pôde Európskeho parlamentu, čo ma veľmi zarmucuje. No ale stále tu máme ešte mnohé veci, ktoré môžu sa ďalej vyvinúť. Ja by som chcel povedať, že demokracia, ktorú chcete vniesť do tohto parlamentu, Nemôžeme tu mať eh, jednu výnimku, pokiaľ ide teda o výbor AVKO. Vždy som bol členom výboru AVKO, nikdy som nehovoril nerozumne, vždy som bol umiernený. Aj keď som kritizoval EÚ, tak som bol vždy v tejto kritike veľmi umiernený. Takže si neviem predstaviť, že to, čo sa urobilo na pôde iných eh, výborov alebo aj na plenárnom zasadnutí, by ste urobili aj teraz. 21 eh, miliónov Európanov, ktorí hlasovali za našu skupinu, budú e, vylúčení, tak ako ste to urobili už minulý týždeň a ako sa to deje v súčasnosti na pôde viacerých e, e, výborov. Prosím, nerobme toto vyraďovanie aj na pôde výboru AFKO. Pretože inak v nadchádzajúcich piatich rokoch bude mať tento Európsky parlament v očiach 21 miliónov voličov, medzi nimi veľa Talianov, taký imič, ktorý bude naozaj poškodený. Myslím si, že by bolo veľmi dobrým znamením, keby výbor Avko sa neubral touto cestou. A nebolo by dobré, keby aj na pôde tohto výboru, tak ako v prípade iných výborov, boli členovia, za ktorých hlasovalo 21 miliónov ľudí, takýmto spôsobom vylúčení. Takže hovorím za nich aj za seba. Nerobte to, prosím. Výborne. Pripravte si prosím hlasovacie karty alebo karty na hlasovanie. Budeme hlasovať prostredníctvom kariet, to znamená nie papierovo. Je tu niekto, kto je proti? Podľa mňa Môžeme hlasovať elektronicky tajne, tak ako v Štrasburgu. Mhm. Eh? Toto je rozhodnutie predsedu. Nikto nežiada o hlasovanie papierovej forme, takže budeme hlasovať elektronicky. Ak by ale niekto také papierové hlasovanie navrhoval, tak by to bolo treba samozrejme prijať. Nech sa páči vaadin, että äänestetään paperi, paperiäänestyksenä. Ja by som chcela hlas, eh, pardon, tajné hlasovanie opäť. Hm? No. secret ballot is only single. Paper yes, is another. I think yes. paper is secret. Yes, but electronic too. Pas, pas, pas l'obligé, eh, parce que on avait déjà she doesn't know that we can have a secret And to animals. Pani Hübner, nech sa páči. Áno, pokiaľ ide o tajnosť hlasovania, to sa môže robiť aj elektronicky, tak ako aj na iných výboroch ak teda nemáte nejaký iný dôvod, prečo chcete hlasovať papierovo, ale pokiaľ ide o otázku tajnosti hlasovania, to sa dá zabezpečiť aj elektronicky. Ak všetci súhlasíte, budeme teda postupovať takto, ja s tým nemám žiadny problém. Ale ak e, niektorí členovia budú naďalej trvať na hlasovaní papierovom, nemôžem e, to odmietnúť. Je to rozhodnutie predsedu. Iba stručne, pán predseda. Nemyslím si, že je potrebné hlasovať v papierovej podobe. Dôležité je iba to, že chceme hlasovať tajne. Elektrické, elektronické hlasovanie pardon, je tajné. Nevidím dôvod na to, aby sme museli hlasovať papierovo. Jediná povinnosť, ktorú máme v rokovacom poriadku, je tá, že to má byť tajné. Áno, ale je na predsedovi, aby rozhodol. Áno, pán predseda, samozrejme, všetko je rozhodnutím predsedu. Ja hovorím iba to, že jedinou povinnosťou, ktorá nám vyplýva z rokovacieho poriadku, je to, že to má byť tajné. Áno, treba rešpektovať e, rozhodnutie väčšín, ale zároveň chrániť menšiny. Ja nechcem žiadnym spôsobom e, škodiť tým, ktorí sú v menšine, takže z tohto dôvodu pristúpime k hlasovaniu papierovo. Scegliamo gli scrutatori. Zavoláme si medzi sebou aj overovateľov. estraggo ora i nomi degli scrutatori. Volám teda medzi nás overovateľov, ale zdá sa, že nikto veľmi nereaguje. Honorevole Boselager. Boselager. Scrutatori.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 Sulla scheda ci sono i nomi dei due candidati, bisogna mettere la croce. Na tomto papieri máme mena dvoch kandidátov, takže vy zakružkujete toho, ktorého chcete, potom hodíte papier, ktorý zložíte, predtým ho podpíšete, potom papier zložíte a potom ho hodíte do urny. Nech sa páči. Áno, mohli by ste prosím vás objasniť, či dnes volíme predsedníctvo výboru AFKO, pretože môže sa stať, že budeme tu mať dvoch mužských zástupcov. Neznamená to, že takým spôsobom porušíme e, pravidla nastavené v rokovacom poriadku? Aktuálne volíme prvého podpredsedu koordinátori skupín dospeli k zhode, tak aby druhý, tretí a štvrtý podpredseda eh, boli volení a zvolení na budúci pondelok v Štrásburgu. Prvý podpredseda, ak to bude muž, tak to bude znamenať, že potom eh, eh, v rámci tých e, druhých, tretieho, štvrtého kandidáta bude musieť e, byť žena. V každom prípade medzi tými štvrt, e, štyrmi podpredsedami a predsedom, tam treba nájsť nejakú rovnováhu. Takže keďže predseda je muž, tak tú rovnováhu musíme nájsť v rámci podpredsedov. Ak dnes zvolíme podpredsedničku, tak už nemusíme zvoliť ďalšiu ženu do podpredsedníckej funkcie. Ak dnes zvolíme muža, tak medzi kandidátmi, ktorí budú zvolení v Štrasburgu, musí byť aspoň jedna žena. Please. I can add to what you have said, Mr. President. That... Nech sa páči, pán Anemans. Áno, pán predseda, Skupina ID Môžem v podstate doplniť k tomu, čo ste povedali. Ja ako koordinátor skupiny ID môžem povedať, že sme otvorení akékoľvek diskusii. Prípadne bude možné neskôr ma nahradiť kolegyňou. Takže to by bola možno taká odpoveď na otázku, ktorá pred chvíľkou odznela. My žiadnym spôsobom nechceme e, uprednostňovať mužských kandidátov, ale sme otvorení diskusii e, o tom, o čom hovorila pán Hübner. To, čo je navrhnuté v rámci diskusie na pondelok. Nessuno ha mai detto che voi volevate imporre una presenza maschile. L'onorevole Nikto nepovedal, že sa snažíme presadiť väčšinu mužov. Bola tu len otázka na objasnenie pravidiel. Uh, pokiaľ ide o voľbu prvého podpredsedu. Vzhľadom na politickú situáciu ideme voliť prvého podpredsedu. Ak zvolíme muža, potom medzi ďalšími troma podpredsedami musí byť aspoň jedna žena. Ale ak dnes zvolíme ženu ako prvú, prvú podpredsedničku, potom tí ďalší traja môžu byť muži. Ale celkovo predseda a štyria podpredsedovia. Medzi nimi musí byť aspoň jedna žena. Takže začneme hlasovať. team against them. i risultati per l'elezione del primo Takže tie výsledky z hlasovania o prvom podpredsedovi výboru AFKO. Máme 26 členov, ktorí hlasovali, 17 za pani Bishop, 8 pani Adamans, a Takže pani Bišov bola zvolená za prvú podpredsedkyňu eh, tohto výboru a poprosím, aby prišla sem na pódium a blahoželám jej. Ďalšie zasadnutie nášho výboru sa uskutoční veľmi pravdepodobne pondelok večer v Štrasburgu. Na programe bude voľba ďalších podpredsedov ďalších troch. Keďže sme zvolili ženu za podpredsedničku, nebude nevyhnutné, aby sme predložili kandidátky ženy, ale samozrejme, že môžeme predložiť kandid- ďalšie kandidátky. Týmto sme zabezpečili, že sme rešpektovali existujúce pravidlo. Asi ste asi ste dostali prán zasadnutí, ak s ním súhlasíte, môžeme ho schváliť. A urobíme si spoločnú fotografiu s pani Bishop a následne sa stretneme v Štrasburgi v pondelok. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za dôveru, ktorú ste mi prejavili. Verím, že sa nám bude dobre spolupracovať a stanovíme dobré, dobrý štandard pre medziinštitucionálnu rovnováhu. Ja by som chcel tiež zablahoželať pani Bishop, ale aj druhej kandidátke. Ďakujem, že ste mi prejavili dôveru ako predsedovi. Všetci členovia zastupujú voličov. A teda z môjho pohľadu je potrebné rešpektovať všetkých členov. Všetci sú rovnakí, moje dvere pre vás budú vždy otvorené, či už budete mať nejakú požiadavku alebo potrebujete poskytnúť informáciu a pokúsim sa dosiahnuť, aby náš parlament naplnil svoju úlohu mnohých príležitostiach, keď som bol predsedom parlamentu, budeme sa usilovať o to, aby parlament uplatnil svoje právo na iniciatívu. Na tomto teda ešte budeme musieť popracovať v rámci nášho výboru AFKO. A verím, že všetky skupiny, všetci členovia s tým budú súhlasiť. Keď chceme dosiahnuť demokratickejšiu Európu, musíme sa uistiť, že zástupcovia Európanov budú predkladať legislatívne návrhy. Uvidíme, čo dostaneme z komisie a taktiež musíme mať právo na preskúmanie. Brexit bude ďalšou eh, zložitou vecou, ale chcem, aby sme boli dôležitým hráčom v tom, aby sa parlament priblížil občanom. Občania nie sú spokojní, obyvateľi Európy nie sú spokojní s tým, ako sa veci vyvíjajú. Potrebujeme väčšie právomoci v parlamente. Toto je najlepšia cesta, ako vyhovieť občanov. Takže rátam s vašou spoluprácou, aj keď máte odlišný názor ako ja. Verím, že budeme spolupracovať, aby sme vyslali signál, o našich záväzkoch a aby sme zaručili, že tá priepas, tá medzera medzi ľuďmi a inštitúciami sa bude zužovať. Ďakujem ešte raz za vašu dôveru a ako vravím, vždy budem otvorený spolupráci s vami. Ďakujem.